za schválenú. Kompetentné rumunské orgány mi oznámili, že poslanci Anastáze, Kolatán, Filip, Jakob, Rici, Nečifor, Oprea a Popa boli zvolení za členov rumunského parlamentu, k čomu im srdečne gratulujeme. Rumunskí poslanci. Nikto nie je, po, nikto nie je perfektný a ďakujem, že dávate takýto pozor. V súlade s článkom 7 odseku EVA aktu o zavedení e, priamých všeobecných volieb členov Európskeho parlamentu, ako aj v súlade s článkom 4 odsekom 1 rokovacieho poriadku, konštatujem uvoľnenie týchto kresiel s účinnosťou k 19. decembru 2008. Rumunské orgány e, mi okrem toho oznámili, že s účinnosťou od 22. decembra 2008 Adrian Manole na miesto pani Anastáze, e, pani Jozef Matula na miesto pani Jakobrici, pán Kalin Katalin Čirita na miesto pani Popa, pán Aleksandru Nazare na miesto pána Filipa a pán Daniel Petru Funeriu na miesto pána Oprea boli menovaní za členov Európskeho parlamentu. Srdečne gratulujeme novým kolegyňam a kolegom. Kompetentné fínske orgány mi oznámili, že pani Eva Rita Sitonen eh, bola menovaná na miesto pani pani Kaufy s účinnosťou od 1. januára 2009 za členku Európskeho parlamentu. Podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku eh, sa noví členovia eh, zúčastňujú, pokiaľ neboli ich mandáty ešte preskúmané, na zasadnutiach parlamentu a jeho orgánov eh, s plnými právami za predpokladu, že podpísali písomné prehlásenie o tom, že nezastávajú žiadnu funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom mandátu člena Európskeho parlamentu. Na návrh politickej skupiny EPPED eh, bol Sir Robert Atkins mm, odvolaný eh, z funkcie člena výboru pre dopravu, e, cestovný ruch. Konferencia predsedov na zasadnutí 8. januára 2008 v súlade s článkom 42 nariadenia S číslo 45 2001 Európskeho parlamentu a rady. Následne po diskusiách vo výbore pre